tu e, e, sústrediť na tento cieľ e, pozornosť všetkých partnerov. Ďakujem, pán predseda. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne. Dostal som 6 návrhov na uznesenie. Týmto končím rozpravu. A čo sa týka uznesenia k Južnej Afrike, masaker štrajkujúcich baníkov, Chcem sa opýtať, prečo ste mm, ne, mi nedali slovo v rámci Catch the Eye. Ja myslím, že by sme tu mali uplatňovať demokratickú kultúru. Ja som sa obratil na vašich asistentov, chcel som sa vyjadriť a vy ste to odignorovali bez najmenšieho komentáru. Mohli by ste to prosím vysvetliť? Ďakujem pekne. Áno, boli ste na zozname rečníkov, ale boli iba uh, možní dvaj, dvaja rečníci a dostali slovo tí, ktorí sa prihlásili skôr. Takže taký je dôvod. Budeme hlasovať o šiestich uzneseniach, žiadne pozmenujúce, doplňujúce návrhy, takže prosím Hlasujeme o celom uznesení. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to schválené. Ideme k ďalšiemu bodu 6 návrhov uznesenia ohľadne prenesledovania moslimov z etnickej skupiny Rohingya v Barme. Budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia z pera šiestich politických skupín. Žiadne pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Hlasujeme o tomto návrhu ako o celku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to schválené. Ideme ďalej. 6 návrhov uznesenia o Azerbajdžane, prípad Ramil Safarov. Budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia z pera piatich politických skupín. Máme pozmenujúci návrh, e, návrh 1, menovité hlasovanie. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Návrh 2 z pera zelených. Opäť menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené v tejto chvíli. Je to zamietnuté. Návrh 3. Opäť menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Návrh 4. Opäť menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Návrh je zamietnutý. Teraz e, hlasujeme o návrhu 7, opäť menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to prijaté. Návrh číslo 8. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to schválené. Teraz hlasujeme o návrhu 6 a REV 12, identické, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Je to schválené. Hlasujeme o na doplňujúcom návrhu 11, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Je to schválené. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 13, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Teraz hlasujeme o návrhu 10, menovité hlasovanie. Hlasovať v tejto chvíli môžete. Hlasovanie končím. Je to schválené. Hlasujeme o návrhu 5. Opäť menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím, je to zamietnuté. Teraz e, sa bol návrh 9 stiahnutý, takže celý návrh uznesenia v pozmenenom znení, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Je to schválené. Zápisnica tejto schôdze e, sa predloží na schválenie na ďalšom zasadnutí. Ak nie e, budú žiadne namietky, e, dnes schválené návrhy o znesenia budú postupené príslušným osobom a organizáciám. Týmto prerušujem toto zasadnutie.